symbolizujú všetkých, ktorí na svete bojujú za ľudské práva. Niektorí z nich sa nachádzajú naozaj v nebezpečnej situácii a my si musíme pripomínať, že výherkyňa Sacharovovej ceny eh, z roku 1995 bola vylúčená z Národného zhromaždenia Turecka. Chceme jej vysloviť teraz solidaritu a podporiť ju v mene celého Európskeho parlamentu, pretože nie je akceptovateľné, aby takto fungovala e, demokracia, že legitimne, zvolený poslanec je e, zbavený svojho poslaneckého mandátu. Takisto vyjadrujem obavy zopakovaného porušovania ľudských práv v Turecku. E, je to smerované nielen proti príslušníkom opozície, ale aj proti zástupcom občianskej spoločnosti, novinárom a akademikom. Chcem pripomenúť Nuri Gulmen, Semi Odzaska, Osman Kavala, Mehmet Atan a Sain Alpain. Pripomínam tieto mená. Európsky parlament podporuje všetky tieto osoby ktoré bojujú za slobodu a spravodlivosť. Ako viete, v stredu ráno po predstavení